Toto bola naozaj veľmi cenná debata a veľmi si vážim tie príspevky, ktoré zazneli. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička komisie. A tým môžeme ukončiť dnešné rokovanie. Budeme hlasovať o tomto uznesení zajtra. Želám vám všetkým príjemný večer. No,